Mr. Chairman. Vážený pán predseda, vážení členovia výboru, ďakujem vám. Keď som minulý týždeň povedal, že sa teším e, na to, že vás znova uvidím, v angličtine hovoríme, že dávajte si pozor, čo si zaželáte. Som ale teda tu. Teší ma, že som e, tu znova a vnímam to ako e, E, akúsi zálohu alebo začiatok e, dlhej a plodnej spolupráce. Pokiaľ viem, videli ste moje detailné odpovede na 23 dodatočných otázok, ale na úvod by som rád, ak e, môžem, sa to trochu vrátil a poprosil, aby ste si predstavili, že je rok 2019 pripravujeme sa na ďalšie európske voľby. Končí sa e, obdobie Junckerovej komisie. Alebo môžem povedať, e, blíži sa ku koncu e, obdobie prvej Junckerovej komisie. A aké posolstvo dáme voličom? Čo sme dosiahli v spolupráci vo finančnom portfóliu? veľký ten pohľad na rok 2019. Európa sa vrátila k rastu, nezamestnanosť klesá, predovšetkým pre mladých. Hlavné sociálne a ekonomické problémy, ktoré mali väč- mala väčšina krajín, hlavne na juhovýchode a juhozápade Európy, sa ukončili. Vracia sa obdobie ozdravenia. Európska únia je silnejšia, e, kohezívnejšia, a oveľa lepšie reaguje na ekonomické a politické obavy našich občanov. Naš, naša únia mimochodom zostáva rodinou 28 členských krajín, vrátane Spojeného kráľovstva. Obnovili sme finančnú stabilitu a silnú bankovú úniu. A tá zohrávala dôležitú úlohu v lepšej a silnejšej, lepšie spravovanej eurozóne a s rastúcim významom eura ako globálnej meny. Za podpory komisie oveľa viac členských krajín sa rozhodlo pridať sa k bankovej únii. Dôvera a e, dôvera charakterizuje vzťahy e, medzi dobre vytvoreným systémom jednotných pravidiel. Zabezpečili sme diverzitu bankového systému EÚ, Žiadna banka sa nám nezdá byť, e, že by si nezaslúžila záchranu. Máme tu rovnováhu štruktúrálnych reforiem. Občania veria bankám, pretože tieto sú presvedčené, že ich e, vklady sú bezpečné. Európska centrálna banka sa uznáva ako celosvetovo uznávaný dozorca e, jednotlivé previerky a stresové testy centrálnej banky dávajú dobrú analýzu a rešpektujú ich všetci. Spotrebitelia čoraz viac e, využívajú širší, širšiu paletu bezpečných nových produktov za nižšie náklady. 60 rokov po rímskej zmluve konečne e, sa vynára jednotný trh v, v kapitále. To znamená, e, únia kapitálových trhov. Máme jednotnú knihu pravidiel, ktorá dáva spotrebiteľom a investorom e, istotu ochrany a dôveru v právny rámec, e, pokiaľ ide o integrovaný, dobre regulovaný, transparentný, likvidný kapitálový trh vo všetkých 28 členských krajinách. Všeobecne Európa je hrdá na svoj systém finančných služieb regulovaný, ktorý e, zabraňuje nezodpovednému podnikaniu rizika, a mysleniu na krátku dobu. Takisto sme hrdí na svoju úlohu v tvárnení a implementovaní silného pravidla medzinárodných štandardov na regulovanie finančného sektoru, ktoré sú uznávané a e, zoširoka aplikované vrátane v, v rýchlo sa vynárajúcich nových ekonomikách. Možno, možno povedať, že sme hrdí na svoju úlohu na rast malých a stredných podnikov majú prístup e, k financiám na základe svojich zásluh, nie na základe krajiny, v ktorej operujú. Pretože malé a stredné podniky vytvárajú pracovné miesta e, a výzvy, oni práve zabezpečujú našu spoločnosť a ekonomiku. A práve občania, ktorí pracujú v týchto podnikoch, e, majú najviac úžitku z lepšieho prístupu k financiám a k rastu v sektore malých a stredných podnikov. Vráťme sa ale k roku 2014. Nechcem ani na chvíľu predstierať, že na tejto ceste, ktorú som načetol, nebudú prekážky. Určite sú tu silné vyhranené názory, ktoré sú silne bránené, ale verím, že môžeme byť optimistickí, pokiaľ ide o budúcnosť, pretože mnoho z tých stavebných kameňov, ktoré potrebujeme, už existuje. Ak budeme spolupracovať, ak udržíme svoj kurz, Myslím si, že vytvoríme odolnejšiu, stabilnejšiu a globálne konkurencieschopnejšiu e, zónu finančných služieb, ktoré umožnia lepšie stabilitu a rast pre európske podniky a občanov. Ak tak urobíme, pretože finančná stabilita je východiskom pre makroekonomickú stabilitu, výrazne prispieme k ekonomickému zdraviu eurozóny a európskej ekonomiky ako celku. Čiže áno, bude to zahrňať množstvo práce, spoločnej práce, ale viem, že tento výbor je na to zvyknutý. Chcem pokračovať v práce Michela Barniera, e, vyvíjať e, e, dôveru medzi parlamentom, členskými krajinami a komisiou. Od 1. novembra, ak ma potvrdíte, môj prísľub je jednoduchý. Budem európskym komisárom, pre všetkých 28 členských krajín a budem s vami spolupracovať tak tvrdo, ako to len ide, aby táto vízia bola realitou. A teraz sa ďakujem vám.